Good morning, ladies and gentlemen. Good Príjemné dobré ráno, dámy a páni. Nobody hears me. Nikto ma nepočúva. Čo sa vlastne deje? Nefunguje to asi. Počujete ma, prosím? Nič nepočujete? Príjemné dobré ráno, dámy a páni. Dovolte mi, aby som vás požiadal, aby ste si našli miesta, aby ste ukončili veľmi zaujímavé diskusie, pretože nás čaká veľmi zaujímavé rokovanie a budeme hlasovať poprvé schválenie programu Vítame vás na rokovaniu našej pôvodnej eh, miestnosti P3C050, kde sme strávili veľa času počas môjho funkčného obdobia predchádzajúceho. Prvý bod eh, máte eh, program rokovania obsiahnutý vo svojich zložkách. Ak k tomu nemáte nejaké komentáre, tak program schôdze môžeme schváliť bez zmien. Myslím si, že niekto povedal. Je to teraz prosím lepšie? Nie, nezlepšilo sa to? And now better. Je to prosím teraz lepšie? Pýta sa pán predseda. Nie. Now it works. Okay. Maybe, maybe you should move here. Okay. Not easy. Yeah. Uh, now it's better. Je to prosím teraz lepšie? Nie, nefunguje to. not working. And the technician is necessary. Myslím, že budeme potrebovať pomoc technika. I don't hear myself. Hello? Now working? Funguje to teraz, prosím? Zdá sa, že hej ale myslím, že tá zvuková technika nefunguje tak, ako by mala náš program rokovania. Súhlasia všetci? Nie, nefunguje ten mikrofón, hovorí pán predseda opakovane. Je niekto proti nášmu programu rokovania, proti návrhu rokovania, ktorý máte vo svojich zložkách? Nikto nie je proti, rád by som oznámil nasledovné, mám len stručné veci, rád by som vás informoval o tom, že na začiatku popoludnejšieho rokovania, teda o 15. hodine, budeme mať e, krátku spätnú väzbu k dvom dôležitým otázkam v dĺžke 5 až 10 minút. Bude to konferencia AFETu a ITRE o e, výskume, ktorá sa konala 31. marca 2015 pani Patricia Toja. Naša pani podpredsednička spolu so mnou bola prítomná na tejto konferencii, diskutovali sme o mnohých záležitostiach a my vám budeme prezentovať krátku spätnú väzbu z tohto stretnutia o 15. hodine. Po druhé, spätná väzba k prvému stretnutiu skupiny e, Digital Union 21. marca 2015 sa toto stretnutie odohralo, bolo to veľmi úspešné, čiže oba body nám zaberú asi 5 až 10 minút. Teraz na to čas nemáme, pretože musíme hlasovať. Prosím, ak vás to teda zaujíma, pravdepodobne áno, kolegyňa alebo kolega Eller, prosím, chcete sa vyjadriť? Nie, nikto ma nepočuje, zdá sa. Je to veľmi náročné. Ak ma nepočujete, aby som s vami komunikoval, ak nemáte fungujúci mikrofón, nie ste e, predsedom rokovania. Hm, ten mikrofón nefunguje tak, ako má, hovorí pán predseda. Aj Bože. Milí kolegovia, schvaľujeme teda program rokovania. Vo vašich zložkách máte tento bod obsiahnutý. 23. februára 2015, 9. marca 2015. Toto sú dátumy, ktoré vidíte vo vašich zložkách. Nemáte komentáre, takže sme to schválili. Najskôr urobíme testovacie hlasovanie, pretože máme hlasovanie na programe. Milí kolegovia, teraz urobíme testovacie hlasovanie. Čiže tá istá otázka, ako obvykle, páči sa vám výbor ITRE, odpovedzte prosím. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Naša digitálna agenda. Otváram hlasovanie. Mikrofón nefunguje. Prepačte, nefunguje to, hovorí pán predseda. To je hrozné. Oh, no. Oh, okay. That is great. Yeah. But, okay, I like Dobre teda, toto sa mi páči, aj mne sa páči výbor ITRE. Bože môj, bože môj. Budeme pokračovať a to veľmi rýchlo. Európsky fond pre strategické investície. Naša spravodajkyňa je pani Katrin van Bremt. 536 pozmaňovacích návrhov bolo prednesených, máme tam veľa kompromisov, začneme prosím hlasovať. Kompromis číslo 1 a kompromis číslo 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmaňovací návrh 256. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? zamietnuté. Kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmaňovací návrh 258 za. Prvá časť, kto je za, proti. Mali by sme si to preveriť elektronicky. Otváram hlasovanie. 258. prvá časť. Um, jeden človek z EPP je tu navyše. Dokonca dve osoby z EPP sú tu navyše. Stále jedného máme navyše. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pages. Okay. My goodness, our, our electronic, electronic is not working very well. Okay, Uh, uh, part, uh, part two. Druhá časť. Four. Who is against? Kto je za, kto je proti? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 5, prvá časť, iba prvá časť. Kto je za? Proti? Elektronicky si to preveríme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Jedna osoba z EPP návyše je tu. Dobre. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 2, 6, 6. Za, proti, zdržali sa, schválené. Hmm, áno, máte pravdu, nie je to celkom jasné, takže ešte raz elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Áno, mali ste absolútnu pravdu. 2, 6, 7. Kto je za? Proti? Preveríme to. Otváram hlasovanie elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 2, 6, 9. Kto je za? Proti? schválené. 270, 270, kto je za, proti, schválené. 278, prepačte, rečník sa opravuje. 272, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 3 a 35, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmaňovací návrh 2, 7, 7. Kto je za? Proti? Schválené. Pozmaňovací návrh 2, 7, 9. Za? Proti? Prijaté. 2, 9, 3. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 2, 9, 5. Za? Proti? Proti? Elektronicky preveríme. Otváram elektronické hlasovanie. 2, 9, 5. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 4. Kto je za? Proti? Prijaté. 3 304, 304 za, proti Zamietnutá. Tri, tri, tri. Za. Proti. Zamietnuté, ale preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis číslo 5 za proti, prijaté. Kompromis 6, 19 a 30, blokové hlasovanie za, proti, schválené. Fantastic. Congratulations for those uh, compromised. Gratulujem tým, e, ktorí predkladali tieto kompromisné pozmaňovacie návrhy. 429 za, proti, zamietnuté. 430. Prvá časť, iba prvá časť za, proti, zamietnuté. Pozmaňovací návrh 428 Kto je proti? Ešte si to preveríme. Otváram hlasovanie elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 435. Za. Proti. Preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 4, 3, 8 za, proti, zamietnuté. 4, 4, 1 za, zamietnuté. Nie, prepačte, sekretariat opravuje. Takže proti, Prosím ešte raz, hovorí pán predseda, 441. Hlasujeme 441. Za, proti. Myslím, že, že sme to schválili. 443 za, proti, zamietnuté, ale preveríme to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 33 za, proti, schválené, 4, 4, 4 za, proti, zamietnuté, 4, 4, 5 za, proti, schválené. 5. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 34 za. Proti. Schválené. 35 za, proti, schválené, 36 za. Chcete si to preveriť elektronicky? Pýta sa pán predseda. 36 za, proti, zdržali sa. Je to zamietnuté, ale preverme si to elektronicky. 36 hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie zamietnuté. 39. Kompromis číslo 39 za. Proti. Schválené. A prepašte, zdržali sa. Ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda. Kto sa chce zdržať? Ešte raz si to preveríme, pretože to nie je celkom jasné. Preveríme si to ešte raz. Kompromisný návrh 39. 39. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie schválené. Pozmaňovací návrh 447, prvá časť. Kompromis číslo 7. Prepačte, hovorí pán predseda. Ja by som bol rád, keby ste um, ohlasovali výsledky hlasovania, pretože ako náhle my hlasujeme, tak tam tie výsledky už potom nevidíme. Pýtate sa na kompromis číslo 39? Je to schválené? Veľmi dobrý výsledok, hovorí pán predseda. My hlasujeme za, ale naše svetielka na hlasovacom zariadení sa rozsvietili na červeno, preto by sme radi vedeli, čo sa týka číselného výsledku, ako to vyzeralo. 30 za, 13 proti. A musíme si preveriť, koľkí kolegovia sa zdržali hlasovania. Ešte raz to musíme preveriť. Takže 30 bolo za. Jasná väčšina teda. Pozmaňovací návrh 447 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. Dobre. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Ďakujem, schválili sme to. Pozmaňovací návrh 447 eh, bol schválený. Pozmaňovací návrh 37, kto je za, proti, Teraz si to preveríme. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 8 a 38 za, proti. Je to schválené. Kompromis 9 za, proti. Zdržali sa. Schválené 3 za, proti, preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 3, zamietnuté. Nie, prepačte, pán predseda sa opravuje schválené. 39 za, proti, Nikto nevie, preveríme si to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté tentokrát. 474 za, proti. Preveríme elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 475 za, proti, zamietnuté. Kompromisný návrh zostáva za, proti, prijaté. 11, kompromisný návrh, za proti, schválené. Pozmaňovací návrh 495 za, proti. Preveríme elektronicky. 495. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 12. Za proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. 5, 1, 1 za, proti, schválené. 5, 1, 2 za, proti, prijaté. 5, 1, 4 za, proti, Prijaté. 5, 1, 5 za. Proti. Myslím, že schválené. Preveríme elektronicky. Is, 5, 1, 5. 5, 1, 5. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Prepačte, pán predseda sa ospravedlňuje. 516 za, proti, prijaté. Kompromis 14 za, proti, schválené, 15, kompromis 15 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 57 za, proti, schválené. Kompromis 16 za, proti, schválené. Návrh 63 za, proti, zdržali, schválené. Návrh 64 za, proti, zamietnuté. Kompromis 42 za, proti, schválené. Návrh 72 za, proti, zamietnuté. Kompromis 17 za. Proti. Schválené. Kompromis 18 za. Proti. Schválené. Návrh 99 za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale radšej si to overme. Nie, bolo to zamietnuté. Zamietnuté. Teraz navrh 100. Za. Proti. Overme si. Otváram hlasovanie. The is closed. Končím hlasovanie. Schválené. 101 za. Proti. Zamietnuté. 102 za. Proti No, drobná chyba, radšej to overme, nebolo to úplne jasné, takže hlasujte. 102. Hlasujeme o 102. Nech sa páči, teraz skončím hlasovanie. A bolo to schválené. Kompromis 20 za. Proti. Schválené. Návrh 163. Druhá časť. Iba druhá časť. Za. Proti. Schválené. Kompromis 21. Chcete overiť? Dobre, overme si to. Takže 163 si overíme druhú časť, 163, nech sa páči, hlasujte. E Jeden člen za EPP je tu navyše. Teraz to v poriadku? Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Čo som povedal, že bolo to schválne? Hm. Prepačte. Teraz kompromis 21. Za. Proti. Schválené. Kompromis 14 za. Proti. Zdržali sa. No, myslím, že to bolo schválené. Kompromis 40 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 21, 22 za. Proti. Schválené. 23. Kompromis 23 za. Proti. Schválené. Kompromis 24 za. Proti. Schválené. Návrh 129 za proti, schválené. Návrh 131 za, proti. Overme si to. Nech sa páči, hlasujte. 131. 131. Overíme si. Teraz skončím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Kompromis 25. Za proti, schválené. Kompromis 26 za, proti, schválené. Kompromis 27 za, proti, schválené. Kompromis 28 za, proti, schválené. Návrh 148 za, proti, zamietnuté. 150 za, proti, overme si. Hlasujte, nech sa páči. Teraz skončím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 29 za, proti, schválené. Návrh 158 za, proti, zamietnuté. 159 za, proti, schválené. Teraz návrh 160 za, proti, schválené. Návrh 162 za, proti, zamietnuté. 161 za, proti, schválené. 105 zdržali sa, takže ešte raz, 161, 161, overme si 161, ešte raz, 161 elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. Teraz končím hlasovanie. A bolo to schválené. Prepač, niekedy sa nepýtam, že či to sa zdržal, lebo jednoducho chcem to urýchliť, zjednodušiť, aby to trvalo príliš dlho. Dobre, takže teraz návrh 105 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Samozrejme, overíme, nech sa páči, hlasujte. The vote is one EPP. Jeden člen za EPP je tu navyše. Teraz končím hlasovanie. A bolo to schválené. Áno, áno, nemýlili ste sa. Návrh 9. Za. Proti. Schválené. 166 za. Proti. Overíme si to. Hlasujte. 166. The vote is Teraz skončím hlasovanie. A bolo to schválené. Kompromis 31 za. Proti. Schválené. 167 za. Proti. Overme si to. Takže nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 169 za, proti, schválené. E, kompromis. Teraz kompromis 32 za, proti, schválené, kompromis 33 za, proti schválené, kompromis 34 za, proti schválené, návrh 188 a 189 spoločne za, proti overme si to, overme si to, hlasujte. Two amendments, recited. dva pozmeňujúce návrhy, ustanovenie 33. Končím teraz hlasovanie. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie 25, návrh 190 za. Proti. Schválené. 193 za. Proti. Overme si to. 193. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Takže bolo to 193 a bolo to schválené. 192 za. Proti. Takže bolo to schválené. 194 za Chcete overiť? Ktorý návrh? 192. Áno, 192. Overíme si elektronicky. The vote is closed. Teraz skončím hlasovanie. Accepted. A bolo to schválené. No, je to tak, že niektoré politické skupiny neboli rozhodnuté, preto to tak bolo. Ja som to dobre posúdil nakoniec. 194 za proti. Overme si to. Takže budeme hlasovať 194 elektronicky. Teraz skončím hlasovanie. Rejected. Rejected. A bolo to zamietnuté. Kompromis 35. Prepačte, hovorí predseda. Návrh 531. Kompromis bol pokrytý. Takže 531 za. Proti Zamietnuté. 195 za. Proti. Schválené. 196 za. Proti. Overme si to radšej. Takže hlasujte. O 196. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. a bolo to zamietnuté. 197 o tomto návrhu hlasujeme za proti zamietnuté jasno, jasné to bolo teraz návrh 299 za proti zamietnuté 200 120 za, proti, zdá sa, že sa to schválilo, ale radšej to overme. The vote is open. Otváram hlasovanie a hneď ho aj končím. A bolo to schválené. Kompromis 36 za, proti, schválené. 37 kompromis za, proti schválené, 228 za, proti schválené. A teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Hlasujte, nech sa páči. Hlasovali všetci. Teraz skončím hlasovanie. 53 za, 5 proti, 6 sa zdržali. Gratulujeme spravodajkyni a všetkým vám. Boli to dlhé diskusie z hľadiska hodín, ktoré sa investovali. Nie pokiaľ išlo samotné témy. My sme postupovali ináč veľmi rýchlo, takže ešte raz gratulujem spravodajkyni. Takže pripravme sa na ďalší bod. Je to tiež hlasovanie. Opravný rozpočet číslo 1 lomeno 2015 Európsky fond pre strategické investície, tá istá spravodajkyňa. Máme tu 24 pozmeňovacích návrhov, žiadne kompromisné návrhy neboli nevyhnutné, tak začneme hlasovať. Návrh 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 1, za, proti, schválené. Návrh 2, za, proti, schválené. Návrh 3, za, proti, schválené. 4, za, proti, schválené schválená. 12 za, proti, zamietnuté. 13 za, proti, zamietnuté. 14 za, proti, zamietnuté. 15 za, proti, zamietnuté. 16 za, proti, zamietnuté. 17 za, proti, zamietnuté 5 za, proti, schválené 6 za, proti, schválené 18 za, proti, zamietnuté 19 za, proti, zamietnuté 20 za, proti, zamietnuté 21 za, proti, zamietnuté 22 za, proti, zamietnuté 23 za, proti, zamietnuté 24 za, proti, zamietnuté 27 za, proti, schválené 8, 8 za, proti, schválené 9 za, proti, schválené 10 za, proti, schválené Záverečné hlasovanie elektronicky. Elektronicky budem hlasovať. Otváram hlasovanie. Teraz končím hlasovanie. No, výborný výsledok. 62 za, 2 hlasy proti. Demokracia funguje. Pani Van Bremt. Pani Van Bremt. Chceli by ste niečo dodať po tejto zložitej práci? Áno, pán predseda, iba stručne. Viem, že máme pred sebou ešte mnohé hlasovania. Samozrejme, najprv sa chcem veľmi poďakovať všetkým, predovšetkým tieňom spravodajcom. Bola to veľmi ťažká práca. Mali sme málo času k dispozícii, ale skutočne sme mali veľmi dobrú spoluprácu. Druhá vec, a to je skôr taký apel na vás, pán predseda. Toto je vlastne, tak povedať, prvá časť a budú tam ešte ďalšie časti, a potom bude hlasovanie na výbore pre rozpočet a ekon budúci týždeň. Všetci vieme, že toto je osobitný postup a že máme tu výlučné právo moci, pokiaľ ide o tie články, ktoré sa týkajú horizontu 2020, tam je jasná väčšina, nemám žiadne pochybnosti. Potom je tam aj dohoda s výberom pre rozpočet a ekon a potom ešte mám výlučné právomoci, pokiaľ je článok 5.3.2. Pokiaľ ide o kritéria prípustnosti, a viem, že sa začínajú isté diskusie na výboroch pre rozpočet a ekon o tom, že možno sme prekročili rámec našich výlučných kompetencií, pričom to nenastalo. A to je vlastne apel na kolegyne kolegov tenevých spravodajcov v jednotlivých politických skupinách, zároveň na vás, pán predseda. Vy ako predseda výboru ITRE, myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa riadili našimi právomocami, aby sme vyslali posolstvo, že nebudeme súhlasiť s tým, že oni nesúhlasia s tými dobrými kompromismi, ktoré sme dosiahli ohľadne článku 532. Ďakujem pekne. Let's Uh, e, dovolte mi, aby som vám niečo veľmi dôležité pripomenul. Ďakujem vám za pripomienky. ITRE má výlučné právomoci k článku 5.2. To sú e, ciele v oblasti investícií, článok 18, škrtý program Horizon 2020 a článok 19, škrt, škrtý v CEF teda prepojenie Európy. Spravidla eh, by eh, tieto záležitosti mali byť schválené v príslušných výboroch bez hlasovania. Avšak máme tu džentlmenskú eh, dohodu o posledných číselných údajoch a vy o tom dobre viete, pretože ste boli o tom informovaní. Vznikla tu dohoda s výborom pre dopravu s pánom Kramerom. A preto by sme mali toto zohľadniť. Vo všeobecnosti máte, pani spravodajkyňa, pravdu, ja s vami súhlasím, ale my tam doplníme tento malý bod k tejto džentlmenskej dohode, pretože je to rovnako dôležitá dohoda ako, ako ktorákoľvek iná dohoda. Ďakujem, ďakujem kolegom za skvelú spoluprácu na týchto dvoch v správach a teraz prejdeme k bodu 7. To sú príležitosti k zelenému rastu pre malé a stredné podniky. Náš kolega Filip Debako z ALDE eh, je spravodajcom. Bolo tu 183 pozmenujúcich návrhov a výbor pre rozpočet má tu stanoviska. Máme tu 25 kompromisov. Začíname kompromis 9 za, proti. Strežal sa prijatý. Mm. Eh, sorry. Eh, po, teraz máme pozmenujúci návrh 52. Kto je proti? Zamietnuto, zamietnuté. Kompromis 10. Kto je za? Proti? Prijaté. 57. Kto je za? Proti. Overíme si elektronicky. 57. overíme. Začínam, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. E, zamieta sa. Kompromis 11. Kto je za? Proti? Prijaté. Kompromis 12. Kompromis 12. Kto je za? proti, schválený. Kto sa zdržal hlasovania? Budem sa pýtať aj na to, kto sa zdržal hlasovania. Teraz tu máme návrh 74, kto je za, kto je proti. Overíme si. 74. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Schválené 75. Kto je za, proti? Prijaté. 76. Kto je za, proti? Overíme elektronicky. Alebo prosím vás, zvýhajte ruky, aby som lepšie videl. 76. Začínam, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamieta sa. 79, kto je za? Proti? Zamieta sa. 81 za? Proti? Zamieta sa. 82 za? Proti? Prijatý. 83 za, proti. Overíme si elektronicky 83. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 84 za. Proti. 85 za. Proti. Schválený 86 za proti, prijatý 87 za, prejdeme k zvyčajnému e, postupu. Ešte raz hlasujeme o 86, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Ďakujem. Schválený. 87, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa, 88, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa, 89, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa, Kompromis 13, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 94, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 96 za, proti, zdržali sa, prijatý. 97 za, pr- prvá časť. Tam máme dve časti Hlasujeme o 97. prvá časť za, proti. Zdržali sa. Overíme elektronicky prvú časť 97. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatá druhá časť 97. za proti zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 14, je za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 15 za, proti, zdržal sa, prijatý. 105, kto je za, proti, overíme si elektronicky 105, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 106, kto je za? Proti? Overíme elektronicky 106. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 107, kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijatí. 108, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 16, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 17, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatý. 118, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 18, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 123, kto je za, kto je proti, zdržal sa zamietnuté. 124 za, proti, zdržali sa zamietnutí 125, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí 126 za, proti, zdržali sa prijatý 127, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatý 129 za, proti, zdržali sa. Vyzerá to ako prijaté, ale musíme z toho veriť elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie o 129. Končím hlasovanie prijatá. Ďalej 131 za proti zdržali sa schválené. 131 za, pardon, 132, ospravedlňuje sa pán predseda za, proti, zdržali sa. Overíme si elektronicky. 132. Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 133. Kto je za, proti? Zdržal sa. Overíme si hlasovanie. Prosím vás, zdvíhajte ruky 133. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 19. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. 138. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme. 138 overíme elektronicky. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 20, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal, schválené. Kompromis 21, prvá časť, kto je za, proti zdržal sa, schválené. Druhá časť kompromisu 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 147. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Overíme si elektronicky 147. Skončím hlasovanie. Schválená. Kompromis 22, kto je za? Proti? Zdržali sa schválení. Pozmenujúci návrh 159, kto je za? Proti? Zdržali sa Zamieta sa. Kompromis 23 za. Proti zdržali sa. Schválený. 170, kto je za. Proti zdržali sa. Schválený. 171 za. Proti zdržali sa. Schválený. 172 za. Proti zdržali sa 172 overíme elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutá. 173 a 174 hlasujeme spoločne, lebo sú identické, kto je za, proti, zdržali sa. skôr zamietnuté, ale overíme si elektronicky. 173 a 4 hlasujeme spoločne. Elektronické hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté. Urobil som chybu, nie, už je to v poriadku, hovorí pán predseda. 175 za, proti, zdržali sa Overíme si. 175. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa. 176. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 177. Kto je za? Proti? zdržali sa schválení. 178, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. 181 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 25, kto je za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. 183, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schváľuje sa. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 2, citácia 2, za, proti, zdržali sa, schválený. 3, proti, zdržali sa, schválený. 4, pro, za, proti, zdržali sa, schválený. 5 za, proti, zdržali sa, schválený. 6 za, proti, zdržali sa, schválený. 7 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválené. 19. Pozmeňujúci návrh 19, prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutá. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutá. 22. Kto je za? proti, zdržali sa, overíme si, 22 elektronicky, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamieta sa, kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa, schválený, kompromis 5, kto je za, proti, zdržali sa, schválený, 46, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 47 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa, schválený. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválený. Paragraf 1, reg 1 za, proti, zdržali sa. Overíme si elektronické hlasovanie. Prosím vás, zdvíhajte jasne ruku. Mám, končím hlasovanie. Zamieta sa. Je mi to ľúto, ale vy nezdvíhate poriadne ruky. 4 proti, za proti, zdržali sa schválené. 5 regi, za proti, zdržali sa schválený. Regi 8 za, proti, zdržali sa schválený. Myslím, že je to schválené. Regi 10 za, proti, zdržali sa schválený schválený. Rek 11 za, proti, Držali sa, schválený. Rek 13 za, proti, Držali sa, schválený. Rozpočtový výbor A za, proti, držali sa, schválené. B Jedna za, proti, zdržali sa, schválený. 2 za, proti, zdržali sa. Overíme elektronicky dvojku. Rozpočet 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa veľmi tesne. Rozpočet 4 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. Rozpočet 6 za, proti, zdržali sa, schválený. 8 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. A teraz e, záverečné elektronické hlasovanie o takto pozmenenom návrhu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, veľmi pekne. Ďakujem kolegovi de páke, Ďakujem aj všetkým vám, kolegovia, tieňovi, spravodajcovia. A teraz prechádzame k bodu číslo 8 a to je obmedzenie emisí niektorých znečistujúcich látok do ovzdušia zo stredných zariadení. Máme tu e, kolegu e, Frederika A teraz začíname hlasovať, lebo máme veľa pozmenujúcich návrhov. Amendment 75. In favor. In favor. Against. Pozmeňujúci návrh 75. Kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 34. Pardon, ospravedlňuje sa predseda. 34. Pozmeňujúci návrh. Kto je za? Prvý pozmeňujúci návrh. 75 schválený. A teraz preskočíme k pozmenujúcemu návrhu 34. Povedal som to predtým správne. 34, kto je za, kto je proti. Zdržali sa, schválené. 74. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme hlasovanie. 74. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 19. Kto je za, proti? zdržali sa, schválili sa 37, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 38, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overíme si. 38 elektronicky. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie, schválené. 41 za, proti, zdržali sa, overíme, 41 overujeme elektronicky, končím hlasovanie, zamieta sa, 42 a 43 spoločne, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválený. 44, kto je za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Overíme si 44 elektronicky. Končím hlasovanie. Schváľuje sa. Štvrtá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 45, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Zdvíhajte prosím ruky, hovorí pán predseda, pretože ja Nevidím dobre, takže ešte raz overíme si elektronicky. 45 overujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 46 až 47 spoločne, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schváľuje sa. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 50, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 5 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 2, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. 76 a 31 spoločne. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 77 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 78, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Sto osem, kto je za, proti, kto je proti, kto sa zdržal Mali by sme si hlasovanie 108 overiť elektronicky. 108. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa. Overíme si elektronicky. Kompromis 4. Elektronicky overíme. Dobre, je to v poriadku. Jeden hlas EPP je tu navyše. Boli sme príliš rýchli. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 28 za, proti zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky kompromis 6. Kompromis 6. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 27. Prepačte, opravuje sa pán predseda. Pozmaňovací návrh 27. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 1, 2, 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Hlasovanie unblock od 124 po 130. 7 pozmaňovacích návrhov za, proti, preveríme elektronicky. Elektronické hlasovanie. uzatváram hlasovanie. Máme jeden hlas EPP navyše, prepačte, teraz je to v poriadku. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 135, 136 a niečo sme zabudli, hovorí pán predseda. 131. Pozmeňovací návrh 131 za, proti, zdržali sa, schválené. 132 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 133 za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. Preveríme elektronicky. Prepašte, hovorí pán predseda, nie je to jasné. 133. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 134 za. Proti. Zdržali sa. Preveríme elektronicky. 134. Elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmaňovací návrh 15. Za. Proti. Zdržali sa. Preveríme elektronicky, prepačte. Pozmaňovací návrh 15. 15. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Schválené. Hlasovanie unblock 135, 136, 137 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Ešte preveríme elektronicky. 3 pozmeňovacie návrhy 135, 136, 137. Články 13 a 14. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis číslo 7. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 142 pozmaňovací návrh za, proti, zdržali sa, zamietnuté, ale preveríme to elektronicky. 142. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 143. 143. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Ko- pozmaňovací návrh 16 bol stiahnutý. Kompromis 8. Za. Proti zdržali sa, schválené. 190 za, proti, Preberím elektronicky, otváram hlasovanie, 190. The vote is closed. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 192 Otváram hlasovanie. Pán predseda sa opravuje. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 191 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 193 za. Proti. Zdržali sa. Schválené 194 za Proti? Preveríme elektronicky 194. 194 elektronické hlasovanie. A hlasovanie končím. Prijaté. 195 za. Proti. Zdržali sa. Preveríme elektronicky 195. Elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmaňovací návrh 1 a pozmaňovací návrh 18 spolu. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmaňovací návrh 2. Za. Proti Myslím, že tiež to je schválené. Preveríme elektronicky pozmaňovací návrh 2. Musíme to preveriť. Končím hlasovanie. Prijaté. Dvadsať šesť, dvadsať šesť pozmeňovací návrh za, proti, zdržali sa, zamietnuté 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, elektronicky preveríme, uzatváram hlasovanie, a nie, prepašte, toto je záverečné hlasovanie, opravuje sa pán predseda za celú správu. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 42 k 9. Gratulujeme spravodajcovi, ďakujeme za spoluprácu a za skvelé odvedenú prácu. A teraz prejdeme k ďalšiemu hlasovaniu. A to je kolega Blanco López José, implementácia smernice Európskeho parlamentu a rady 22. mája 2001 o harmonizácii určitých aspektov autorských práv a súvisiacich práv v informačnej spoločnosti 134 pozmaňovací návrhov a 11 kompromisov začíname. Kompromisný návrh 1 za, proti, zdržali sa, schválené. Dvadsať jeden za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis dva: za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujeme sa návrh 8 proti, Zdržali sa? Preveríme elektronicky. Pozmeňovací návrh 8. Elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 10. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené 12. Za. Proti zdržali sa zamietnuté, 13 za, proti, zdržali sa schválené, 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 16 za, proti. Preveríme elektronicky 16. Elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie schválené. 20 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis číslo 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. 24. Pozmaňovací návrh 24 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmaňovací návrh 27 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa, schválené. 29 za, proti, zdržali sa, schválené. 30 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 32 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 44 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, myslím, preveríme elektronicky 44, elektronické hlasovanie. Hlasujte prosím za 44. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Prosím, e, zdvihnite ruky. 45 za. Proti. Zdržali sa. Schválené kompromisy 11 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 79 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté 80 za. Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky. 80. Pozmeňovací návrh 80. Elektronické hlasovanie. Otváram. Končím hlasovanie. Prijaté. 110. Za. Proti. Zdržali sa. Zamiesnutá 48 za proti, zdržali sa, schválená 49 za, proti, zdržali sa, zamietnutá myslím, ale preveríme elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. 60 za, proti, zdržali sa prijaté. 61 za, proti, zdržali sa prijaté. 62 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 63 za, proti, zdržali sa, Preveríme elektronicky. 63. Preveríme elektronicky. The vote is closed. Končím elektronické hlasovanie. Prijaté. Kompromis 5 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 6 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 65 Prepačte, hovorí pán predseda, predsa len 75 za, proti. Zdržali sa prijaté 76 za, proti. Preveríme elektronicky 76. Elektronické hlasovanie o 76. Hm. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté. 77 za proti, zdržali sa, zamietnuté 78 za, proti, zdržali sa, prijaté kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijaté 81 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 85 za, proti, prijaté nie, zamietnuté. 108 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 89 za, proti, zdržali sa, prijaté. 90 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 91 za, proti, zdržali sa, prijaté 93 za, proti, zdržali sa, zamietnutá 94 za, proti, zdržali sa, prijatá 95 za, proti, zdržali sa, zamietnutá 97 za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky, 97. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Is accepted. 98. 98 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 7 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmaňovací návrh 112 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 1, 1, 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 121 za, proti, zdržali sa, prijaté. 122 za, proti, zdržali sa prijaté, 123 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 127 za, proti, zdržali sa prijaté, 129 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. 131 za, proti, zdržali sa, prijaté. Prepačte, hovorí pán predseda, za malú chybu. Pozmaňovací návrh 82. O tom sme pravdepodobne ešte nehlasovali. Je to možné, že sa tak stalo na 8. strane až po kompromis 5. Po kompromise 5, hovorí pán predseda na 8. strane. pozmaňovací návrh 82, preveríme, preverili sme to, nehlasovali sme o ňom. Pozmaňovací návrh 82, kto je za? Proti? Preveríme elektronicky. 82 elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Dobre. Záverečné hlasovanie. Elektronickým spôsobom otváram hlasovanie. A hlasovanie končím. Gratulujeme 47 k 11 schválené. Ďalším bodom bude ďalší hlasovací zoznam. Milí kolegovia, ochrana nezverejneného know-how a biznis informácií, obchodných tajomstiev a aktivita proti ich nezákonnej akvizícii, používaniu a zverejňovaniu. Michel Rivasi je raportérom. amendments. Takže máme tu 280 komp- e, návrhov pozmeňovacích a kompromisov, takže začneme kompromisným návrhom číslo 1. Za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 2 za, proti, zdržali sa, schválené. 101, 102 spoločne, za, proti, zdržali sa schválené. Teraz kompromis 2. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 114 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 8 za. Proti. Zdržali sa. Overme si to. Overme si osmičku. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. 115 za. Proti. Zdržali sa schválené. Kompromis 3 za. Proti. Zdržali sa schválené. Teraz kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 11 za, proti, zdržali sa. Overme si to, overíme si 11. Elektronicky budeme hlasovať. A teraz končím hlasovanie. A bolo to schválené. Návrh 12 za. Proti. Zdržali sa. Bol to pravdepodobne schválne, ale overme si to ešte raz pre istotu. Takže hlasujeme o návrhu číslo 12. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. 122 za 122, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 123, 124, 125 spoločne, za, proti, zdržali sa. Overíme si. Nech sa páči, hlasujte. Hlasujeme 123, 124, 125 a teraz skončím hlasovanie a bolo to zamietnuté. 126 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 13 za, proti, zdržali sa. Overme si to. Je to dôležitý návrh. 13. Hlasujte elektronicky. The vote is closed. Končím hlasovanie. Rejected. Rejected. Bolo to zamietnuté. 127, kto je za? Proti? Zdržali sa, zamietnuté. 128 za. Proti? Zdržali sa, zamietnuté. 129 za. Proti? Zdržali sa, schválené. 130 za, proti, zdržali sa, schválené. 131, 132 spoločne, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 133, 134 za, proti, zdržali sa, schválené. 135, 136 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 5 za, proti zdržali sa schválené 142 za, proti zdržali sa zamietnuté 15 za, proti zdržali sa schválené kompromis 6 za, proti zdržali sa schválené. 151, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 152 za, proti, zdržali sa, schválené, 153 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 154, 155 spoločne, dva návrhy za, proti, zdržali sa schválené, 156 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 157, 158 spoločne, dva návrhy za, proti, zdržali sa schválené, 160 za, proti, zdržali sa schválené, 18 za, proti, zdržali sa, schválené, 161 za, proti, zdržali sa, schválené, 162 za, proti, zdržali sa, schválené, kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválené. 169 za, proti, zdržali sa, schválené. 170 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, schválené. 179 za, proti, zdržali sa, overme si to, overme si 179, 179, hlasujeme elektronicky, končím hlasovanie a bolo to zamietnuté. 178 za, proti, zdržali sa, Poprosím vás, aby ste hlasovali jasnejším spôsobom. 178, elektronicky si overíme. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Návrh 100, 180, vrátanie ústneho pozmeňujúceho návrhu, predloženého SAD, za, proti, zdrželi sa, schválené. 24 za, proti, zdržali sa, schválené. Áno, bolo to odsúhlasené, ale pokiaľ ide o 23, aj o nej by sme asi mali hlasovať, totižto 180 neznamená, že o 23 sa nehlasuje, takže hlasujme. Takže vráťme sa jeden krok späť. Návrh 23 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz kompromis 9 za, proti, zdržali sa, schválené. 27 za, proti, zdržali sa, schválené. 190 za, proti, zdržali sa, schválené. 28 za, proti, zdržali sa, schválené. 191 za, proti, overme si 191. Elektronicky budeme hlasovať. Teraz končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. 29 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 10 za. Proti. Zdržali sa schválené. 33 za. Proti Zdržali sa? Schválené. 34 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. 35 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. Kompromis 11 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. Overíme si kompromis 11, takže budeme hlasovať elektronicky o kompromise 11, nech sa páči, hlasujte a teraz končím hlasovanie. Bolo to schválené. Teraz 36 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa schválené. Teraz 39 za, proti, zdržali sa, no overme si 39, budeme hlasovať elektronicky. Teraz končím hlasovanie zamietnuté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, schválené. 216, 217 spoločne hlasujeme za, proti, zdržali sa, schválené. 44 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz 128 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 219 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 220 za, proti, zdržali sa, Toto by sme si mali overiť. 220. Overíme si elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 221 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 14. Kompromis 14 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 222, návrh 222. Uh, Aha, 44 bola zamietnutá, takže nemusíme hlasovať. Takže nehlasujeme o 222, lebo návrh 44 bol zamietnutý. Takže nie je nevyhnutné hlasovať. Is the same will be with 229. To isté sa týka 229. Takže aj pri 229 platí to isté. 44 bola zamietnutá. A tým pádom 230 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 231 za. Proti Zdrželi sa, zamietnuté. 232 za, proti, zdržali sa, prijaté. 233 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 234 za, proti, Zdrželi sa, zamietnuté. 235 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 236 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 46 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 237 za, proti, zdržali sa, prijaté, kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. 251 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. 267, kto je za, proti, zdržali Takže 267 si overíme elektronicky. A teraz končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Kompromis 17 za proti zdržali sa prijaté 276 za 276 276 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 277 za, proti, zdržali sa prijaté, 278 za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalší návrh bol stiahnutý, to bolo 279 a teraz 280 hlasujeme, kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh 18, to je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijaté. 56 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 59 za, proti zdržali sa prijaté. Návrh 60 za. 59. Chcete overiť? Áno, samozrejme, môžeme overiť. 59. Overíme si elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 60. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 21. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 22. Kompromis 22. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 23. Za. Proti. Zdržali sa prijaté. Návrh 72 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 73 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 77, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 78 za, proti, zdržali sa, prijaté. 79 za, proti, zdržali sa, prijaté. 80 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 81 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 82 za, Prepačte, hovorí predseda, pomýlil som sa. Ešte raz 81, kto je za? 81 za, proti, zdržali sa, prijaté 82 za, proti, zdržali sa, prijaté 83 za, proti, zdržali sa a bolo to prijaté 84 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 85 za, proti, zdržali sa, prijaté, 86 za, proti, zdržali sa, prijaté, 87 za, proti, zdržali sa, prijaté, 88 za, proti, zdržali sa, prijaté, 89 za, proti, zdržali sa prijaté, 90 za, proti, zdržali sa prijaté 91. Prepačte, hovorí predseda 91 za, proti, zdržali sa prijaté 93 za, proti, zdržali sa prijaté 94 za, proti, zdržali sa prijaté 95 za, proti, zdržali sa prijaté 96 za, proti, zdržali sa prijaté 98 za, proti, zdržali sa prijaté. No a teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. A teraz končím hlasovanie ak dovolíte. A máme tu výsledky. 46 za, 5 proti, 4 sa zdržali. Gratulujeme spravodajkým, ďakujem pekne všetkým, boli ste veľmi trpezliví. No tak, možno si musíme skutočne po hlasovaní odýchnuť trošku. Ja by som chcel požiadať prvého podpredsedu, pani, prvú podpredsedničku pani Patriciu Tojo, aby predsedala zvyšnému, zvyšnej časti doobednejšieho zasadnutia. A všetci sa potom stretneme o 15. Ďakujem pekne, Patricia. Túto to veľmi dobre funguje. Nech sa páči. possiamo riprendere il nostro lavoro. Ak dovolíte, tak sa vrátime k našej práci. Prosím tých kolegov, ktorí si želajú opustiť sálu, aby to urobili čo najrýchlejšie, aby sme mohli pokračovať v práci. Ďalším programom dneš, bodom dnešného programu je modrá ekonomika a najskôr dám slovo spravodajcovi a potom budeme mať okruh vystúpení. Nech sa páči, pán spravodajca, dávam vám slovo. Eh, Ďakujem, vážený pán predseda, dobrý deň. Eh, ja by som chcel zdôrazniť niektoré základné eh, myšlienky tohto návrhu správy, a to veľmi stručne. Najskôr by som chcel predniesť eh, myšlienku, že tento koncept modrej ekonomiky sa týka širokého spektra ekonomických sektorov, eh, ktoré súvisia s moriami a oceánmi. Okrem tých tradičných alebo tých zabehaných sektorov sem patria aj nové vynárajúce sa sektory. Niektoré z týchto sektorov už boli oznámené a v návrhu tejto správy sa hovorí o obmedzenej komunikácii zo strany Európskej komisie o tejto téme. E, komisiu by sme chceli požiadať, aby e, integrovanejšie a podrobnejšie informovala o e, tomto diverzifikovanom sektore a jeho jednotlivých komponentoch, ktoré spolu tvoria modrú ekonomiku. Sem patria všetky e, sektorové a medzisektorové aktivity, ktoré súvisia s moriami, s oceánmi a s pobrežnými oblastiami. Ale bohužiaľ e, toto sa nenachádza v komunikácii Európskej komisie a tá sa sústredila len na taký pomerne redukovaný e, zoznam aktivít. Ďalšia poznámka sa týka nedostatku znalosti o moriach a o oceánoch a obmedzenia, ktoré tento nedostatok znalostí potom spôsobuje inovácii a udržateľnej mobilizácii zdrojov mori a oceánov. Je potrebné e, tento nedostatok vedomostí prekonať väčšou mierou investícií a pevnými, solidnými investíciami do zlepšenia e, poznatkov o morskom prostredí a takisto aj ohľadne dlhodobých projektov e, súvisiacich s týmito investíciami. Pokiaľ ide o škrty v programe Horizon 2020, tak je tu istá kritika a Žiadame, aby boli vypracované dopadové štúdie v tých oblastiach, ktoré súvisia s modrou ekonomikou alebo v transverzálnych oblastiach, ktoré môžu postihnúť alebo sa dotýkať tejto modrej ekonomiky. Tretia oblasť je, že pokiaľ ide o výsledky výskumov, ktoré financujeme z verejných zdrojov, tak táto musí byť aj vo verejnej oblasti a boli navrhnuté konkrétne ciele, konkrétne lehoty vzhľadom na, e, z, na nárast disponibilných údajov a ich prístupnosti, či už ide o e, vodné, vo situáciu vody v moriach alebo o e, živé organizmy v moriach. Ďalšia časť sa týka e, nedostatku kvalifikovaných profesionálnych pracovníkov v rozličných sektoroch aktivity, či už ide o vedcov, výskumníkov, technikov, inžinierov a ďalších. Tento nedostatok kvalifikovaných profesionálov tvorí e, neprekonateľnú prekážku pri materializácii potenciálu modrej ekonomiky. Preto je potrebné e, prekonať tento deficit a obrátiť tendencie, ktoré sa až doteraz e, prejavovali a viedli k tomuto deficitu. Je to najmä nedocenenie sociálneho a profesionálneho štatútu týchto odborníkov, ako aj to, čo môžeme označiť ako všeobecné neinvestovanie do oblasti vied a výskumov v rozličných členských štátoch. E, piata myšlienka Eh, je tá, že pod zámienkou využívania modrej ekonomiky my nemôžeme, eh, musíme si uvedomiť, že eh, v mori sa nemôžu rozmnožovať tie formy, ktoré sa ukázali neudržateľné na mori. Čo to znamená? Nie je možné využívať zdroje mori a oceánov bez toho, aby sme veľmi prísne nerešpektovali dobré riadenie a snahu zachovať tieto zdroje. A tie miery využívania týchto zdrojov nemôžu z dlhodobého hľadiska prekonať e, mieru e, regenerácie prírodných zdrojov, teda to sa týka e, tých obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov. Rovnako E sa zdôrazňuje efektivita využívania zdrojov, e, zachovávanie prírody, boj proti klimatickým zmenám a ich dôsledkom, udržateľné využívanie zdrojov. Toto všetko a ešte mnohé ďalšie sú princípy, ktoré musia byť súčasťou všetkých existujúcich programov v oblasti modrej ekonomiky. Šiesta myšlienka to je potreba vytvoriť finančný rámec, ktorý by bol vhodný na stimulovanie E, rozvoja modrej ekonomiky a vytváranie pracovných miest. E, tento finančný rámec by mal prepojiť už existujúce nástroje. To znamená, že nemusíme tam vytvárať nutne nové finančné nástroje, stačí lepšie prepojiť už existujúce e, programy. Máme tu štrukturálne fondy, investičné fondy, pro výskumné programy Mali by sme lepšie tieto rozličné nástroje prispôsobiť potrebám eh, verejných inštitúcií, podnikom, malým a stredným podnikom, nevládnym organizáciám a tak ďalej. A takisto by sme sa mali venovať eh, širokej publikácii a propagácii možností, ktoré eh, sa tu naskytujú. Ďalej tu máme potrebu vysokej špecializácie pretože my musíme skutočne valorizovať e, tie prepojenia, ktoré súvisia s modrou ekonomikou. A 8. posledná myšlienka, ktorú by som chcel zdôrazniť, sa týka významu e, pobrežných a ostrovných spoločenstiev v rozvoji modrej ekonomiky a potreba zapojiť tieto spoločenstva do všetkých fáz rozvoja modrej ekonomiky. Toto je hlavná podmienka e, k tomu, aby sa zmaterializoval celý inovačný e, pro potenciál, potenciál rastu, ekon, modrej ekonomiky a zamestnanosti. No a na záver chcem povedať len e, toľko, že v rámci tých obmedzení, ktoré máme, tak ešte by som sa chcel dotknúť jednotlivých sektorov, ako je rybolov, akvakultúra, e, vodné hospodárstvo, predaj, doprava, konštrukcia lodí, e, erózia pobreží, energetické zdroje, využívanie minerálnych zdrojov a biotechnológie a uviedol som tam niekoľko stručných odporúčaní a úvah ku každému z týchto sektorov. Inovácia nemôže sa týkať iba tých vynárajúcich sa sektorov, ako je biotechnológia, využívanie morského dna a morských zdrojov, ale musí súvisieť aj s, s tradičnými už existujúcimi zdrojmi, ako je napríklad rybolov, stavba lodí, oprava lodí, dobré vzťahy a dobré kontakty, e, ktoré som napríklad ja mal s jednotlivými správodajcami, to dokazujú, najmä z... E, so spravodajcom z výboru pre rybolov, ktorý veľmi prispel e, k tým odporúčaniam, ktoré som zahrnul do tejto správy. Ďakujem. A tie? Ďakujem. A ďakujem za túto prezentáciu, za tejto správy, ktorá naozaj obsahuje veľa myšlienok a teraz dávam slovo ďalšiemu rečníkovi. On kto would like first and foremost. Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa poďakovať nášmu kolegovi Ferrierovi za to, že pripravil túto správu, pokiaľ je modrú ekonomiku na rast a tvor pracovných miest. Pán Ferreira, môžete očakovať mnohé pozmeňujúce návrhy od našej strany, teda v mene EPP ale zhodneme sa ešte na tom, že niektoré veci môžu podporiť, niektoré nie. Ja sa chcem radšej zamerať na niektoré body, ktoré považujem za obzvlášť dôležité a podľa môjho názoru sa mohli viac zdôrazniť. Dovolte, aby som teda prešla do gréčtiny, lebo chcela by som vyslať posolstvo občanom Grécka. Najprv poviem toľko, že tá správa bola vypracovaná a hovorí sa o tom, že sa analyzovali predovšetkým tak viac tradičné hospodárske odvetvia, pokiaľ ide o modrú ekonomiku a modrý rast. Myslím si, že to v zásade nie je nič zlé, preto sa vlastne pýtam, prečo vlastne ten prístup, ktorý tu sledujeme, sa veľmi výrazne sústredí na zachovanie, tak povediať, aktuálnej situácie, zachovanie status quo. Aspoň tak je to tu analyzované, tak takto je to prezentovaný náhľad na modrú ekonomiku, modrý rast. Myslím si, že to je do istej miery protekcionizmus, bez toho, aby sa jasne poukázalo na to, akým spôsobom sa má posilniť konkurencieschopnosť EÚ. A musíme si uvedomiť, že tu sú určité multiplikačné efekty, pokiaľ ide o modrú ekonomiku a modrý rast a trhovú ekonomiku. Pokúsim sa to vysvetliť na niekoľkých príkladoch. Napríklad, pokiaľ ide o stavbu lodí, tak eh, tam sa hovorí o istých tradičných hospodárskych odvetviach. Ide tu napríklad o možnosti renovácie lodí a mm, potom je tu aj ten sektor, taký nový, tzv. retrofitting, modernizácia. Myslím, si, že toto je veľmi dôležité pre hľadiska rastu, inovácií, ako aj ochrany životného prostredia. No a potom Ďalšia téma napríklad výskum, disponibilné prostriedky. Momentálne zdá sa, že tu neexistuje žiadna jasná stratégia, ktorá sa týka implementácie výskumných programov, ktoré sa týkajú modrej ekonomiky. No a to znamená, že tu v zásade vôbec sa nespomína to, že by sa mohol využiť Európsky fond pre strategické investície, pokiaľ ide o kapital, možnosti kapitalizácie tohoto sektoru. No a má tu ísť okrem toho ešte aj o výskum a a rast. No a potom ešte ďalšia vec, tá sa týka strategického plánu, ktorý má zohľadniť špecifické hm, potreby týchto sektorov. Myslím si, že je dôležité zabezpečiť financovanie všetkých sektorov, je dôležité zabezpečiť dostatočné financovanie a čo najskôr. Realita ale vyzerá tak, že je dôležité postupovať cieľanie, pokiaľ ide o verejné financovanie, no a na to potrebujeme samozrejme mať jasné kritériá. Je dôležité sa orientovať podľa tých sektorov, ktoré znamenajú asi najväčší potenciál. Takže myslím si, že viac by sa dosiahlo, keby tu bolo zameranie na menší počet sektorov, pokiaľ ide o e, investície, aby to nebolo tak, že sa skôr tak rovnobarne všade prozdieli to financovanie. Takže myslím si, že tu ide o dôležité sektory, ide tu napríklad o také veci ako turizmus, ale aj ťažba surovín, výskum, vývoj, to sú dôležité veci a potom sú to ešte ďalšie veci, o ktorých budeme si ešte Um, rokovať, pokiaľ ide o modrý rast. Turizmus je veľmi dôležitý hospodársky faktor, kde je možné vytvoriť množstvo pracovných miest. Turizmus, a to je jasné, môže v Európe vytvárať viac ako 5 percentný podiel na HDP, 12 miliónov pracovných miest, 2,2 miliónov podnikov no a potom ekologický turizmus musíme uvedomiť asi 40 európskeho turizmu môže spadať pod tú kategóriu. Musíme to podporiť v rámci modrého rastu. Jedna tretina všetkých turistických aktivít v Európe sa týka oblasti eh, morského a pobrežného turizmu, takže 2,2 miliónov ľudí pracuje v pobrežnom turizme, takže je to veľký podiel, je tam obrovský potenciál a kde je možné generovať množstvo príjmov. Teraz, ak dovolíte, prejdem sa do angličtiny. Takže pokiaľ ide o spoluprácu s ostatnými politickými skupinami, snažíme sa áno, skutočne spolupracovať. Je to určitý zdieľaný cieľ, ktorý sa týka toho, chceme mať viac pracovných miest, ale dobrých pracovných miest, udržateľných pracovných miest pre občanov Európskej únie. To znamená, že musíme ísť týmto smerom a takto smerujú aj pozmeňovacie návrhy EPP. Ďakujem pekne a chcem ešte na záver opakovať, zopakovať. Pán kolega Ferreira, teším sa na konštruktívnu spoluprácu s vami ako ostatnými politickými skupinami. Ďakujem pekne. Grazie, eh, io non ho... Ďakujem. Ja som nehovorila o lehotách, pretože viem, že každý sa riadi eh, svo, svojimi eh, možnosťami, ale prosím vás, nezabúdajte, že tu máme body na trialógy, takže prosím vás, obmedzte časovo svoje vystúpenia. Ďalší rečník. Ďakujem pekne. Najskôr by som sa rada poďakovala správodajcovi Žovi Ferejrovi za dobrý návrh správy. Ja by som sa rada e, venovala hlavným bodom. Dnes e, by som sa venovala niekoľkým bodom a síce piatim. Ja si myslím, že komisia a spravodajca by tieto body mohli zohľadniť. Poprvé, ak hovoríme o európskych oceánoch a moriach, musíme chápať, že hovoríme o niečom, čo je veľmi diverzifikované. Um, Mm, Čierne more v Rumunsku je určite iné ako Atlantický oceán, alebo teplé um, morské vody Stredozemia sú určite iné. Európska komisia nemôže pristupovať eh, k týmto moriam spôsobom, že celá politika pokrýva všetky tieto zóny. My by sme mali rozdeliť tieto modré zóny eh, na niekoľko oblastí a pre tieto oblasti by sme mali mať eh, vyvinuté vlastné iniciatívy a namieru šité opatrenia. Po druhé, súhlasím so spravodajcom, ak tvrdí, že dokument komisie je v niečom vágny, ale myslím si, že toto je práve naša príležitosť, aby sme sa viac zaangažovali a naformulovali takú stratégiu, ktorá by mohla viesť k pozitívnym výsledkom, pretože že toto je oblasť, ktorá skýta veľký neodkrytý od, e, potenciál. Ja by som bola, keby sme predniesli také pozmaňovacie návrhy, ktoré by vytvorili sieť medzi jednotlivými moriami a oceánmi a zohľadnili aspekt e, inovatívnej energie a inovatívneho potenciálu. Po tretie, spravodajca hovorí o potrebe identifikovania um, možnosti financovania modrej ekonomiky, čo sa týka financovania, súhlasíme, avšak myslíme si, si, že na to, aby sme boli schopní identifikovať tieto možnosti, by členské štáty mali uskutočniť vedeckú analýzu a kvantifikovať taktiež svoje zapojenie do modrej ekonomiky, pretože len ak sa toto stane, tak potom vyššie spomenuté finančné potreby sa môžu pokryť. A taktiež by sme mali zabezpečiť, že finančné zdroje sa nebudú e, vyhazovať von oknom a fondy sa nebudú duplikovať. Štvrtý bod, ja si myslím, že by sme v tomto bode mali zohľadniť možnosť vyhlásenia niektorých morských oblastí za e, chránené oblasti. Mohlo by nám to potom pomôcť chrániť e, morské dno, aby sa mohlo zregenerovať a toto by mohlo prispieť k budúcemu zregenerovaniu a trvalej udržateľnosti našich morí. Rada by som vyzvala výbor ITRE, aby sme sa obrátili, aby sme vyzvali e, agentúru pre e, moria aby sa viac zapojila do práce. Myslím si, že potrebujeme viac aktivít v tejto oblasti v súčasnosti máme viacej agentúr, ktoré sa touto témou zaoberajú. Niekedy ľavá ruka nevie, čo robí práva. Ja si myslím, že je to len otázka toho, aby sme vytvorili jeden riadiaci tím, aby sme mali uh, radu pre moria a aby boli vzájomne tieto aktivity skoordinované. Taktiež by ma zaujímalo, čo si spravodajca myslí o takomto návrhu. A v tomto bode to teda nechám takto, ako bolo povedané. Zaujíma ma názor spravodajcov a tieňových spravodajcov, aby sme mohli naformulovať solidnú stratégiu a pokryť tému modrej ekonomiky. Ďakujem. Ďakujem, pani Dali. A teraz za zelených pán Baraka. Eh. Ďakujem, pani predsednička. Budem hovoriť po španielsky ja by som sa chcel naozaj poďakovať za prácu kolegovi a takisto aj za spoluprácu, ktorú sme s pánom Ferrerom spolu odviedli od samého prvého dňa. Myslím si, že budeme v tom pokračovať až do konca, lebo máme ešte veľa práce pred sebou a my musíme tú debatu udržať a potom na, urobiť závery. Prvý záver E, pokiaľ ide o túto správu, o oznámení komisie, tak to je taká otázka, že až do akej miery toto je výzva pred Európu. Ja si myslím, že tento prvý krok je dobrý, najmä keď si zoberieme do úvahy to, čo tu v parlamente k tejto správe pridáme. Ale ešte stále sme ešte ďaleko od poslednej časti e, môjho predrečníka. Ešte sme vzdialení od autentickej globálnej európskej politiky ohľadne mora, jeho zdrojov, jeho rôznorodosti. My, každý členský štát si bráni a chráni svoje teritoriálne vody, ale mor ako rea- more ako realita, ktorú máme a o ktorú vlastne by sme sa mali globálne starať, tak to tam sa zatiaľ neobjavilo a to je jasné. A táto správa je pozitívna práve v tom, že po prvýkrát otvára dvierka e, e, ku konkrétnym formuláciám, úlohám, definíciám nových politík Európskej únie v tejto oblasti E, my nemôžeme už naďalej akceptovať neprítomnosť Európy v tejto oblasti. Ja si myslím, že to je veľmi zle kompenzované jednotlivými politikami jednotlivých členských štátov, lebo tieto politiky ani nenahrádzajú, ani nie sú dostatočné e, a nezastupujú a nie, nie sú schopné zastúpiť celú európsku celý európsky prístup a celú európsku prítomnosť a záujem v tejto oblasti. E, my sme sa tu e, vlastne, komisia sa obmedzila tu na využívanie e, námorných a morských zdrojov, ale my teraz by sme mali sa postupne venovať širokému, udržateľnému rozvoja, to nie len z ekonomického hľadiska, ale aj z hľadiska ochrany životného prostredia. A ako už hovorila kolegyňa z ľudovej strany, mali by sme zohľadniť e, tie veci, ktoré ona uviedla, ale takisto treba brať do úvahy rovnováhu a čo najglobálnejší prístup. Takisto tu máme Job and Growth ako, ako heslo, ako slogan, to, to sme si zvykli používať e, ako akúsi čarovnú klauzulu, čarovné slovičko, ale to nevyrieši všetko. My musíme rásť s rešpektom, musíme vedieť, e, kde sa pohybujeme, kde stojíme, čo využívame a tak ďalej. A táto pasivita Európskej únie sa takisto dotýka už aj tohto samotného konceptu. A máme tu síce niečo, čo je tu prítomné, v niektorých členských štátoch, ale máme iné štáty v iných zónach, v iných oblastiach sveta, ktoré vyvíjajú agresívne politiky, ktoré škodia. Európa e, by mala v tejto správe prejsť od takého e, pasívneho prístupu k aktívnemu prístupu ako partner. A po štvrté chcem povedať, že informácie, ktoré e, sú tu ohľadne toho, čo sa nám zdalo ako taký hlavný cieľ komisie. To tiež treba rozpracovať, rozšíriť a musí sa to rozvíjať pozitívnym smerom. Je potrebné zachovať prístupnosť, transparentnosť a myslím si, že aj tu e, treba ešte veľký kus práce urobiť. A ešte niekoľko bodov. Treba vedieť skoordinovať e, e, a inteligentne špecializovať e, po jednotlivé politiky v členských štátoch. Ďalej sa treba venovať integrácii e, a prepojeniu všetkých politík, ktoré existujú o mori, ale sú rozptýlené. Treba mať turistický priemysel, ktorý by bol koherentný s týmto projektom a treba takisto podporovať návrhy, ktoré sú obsiahnuté v správe v tom zmysle, že treba podporovať vzdelávanie, výskum, možnosť otvoriť centru, inovačné centrum Európskej únie. Vzdelávanie a inovácia to sú kľúčové e, slova tejto správy. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. E, a teraz by som chcela navrhnúť, aby ste obmedzili trošku svoj E, čas, ale vidím, že ste to veľmi nerešpektovali. Máme málo času a veľa vystúpení. Buďte prosím čo najstručnejší. Ja budem veľmi stručný. Ja tu zastupujem spravodajcu, ktorý tu nemôže byť prítomný. Pán Barksas, ktorého posolstvo vám tu chcem tlmočiť, e, by si želal, aby sme sem začlenili viac sektorov, ako navrhla komisia, ako napríklad akvakultúra, a takisto treba venovať investície, aby sme lepšie spoznali morské prostredie, aby sme mohli využívať potenciál a vytvárať pracovné miesta, samozrejme v rámci možností udržateľnosti. Ďakujem. A pán Kelly. Ďakujem pekne, pani predsedníčka správa, ktorú spomíname, um, je mi známa, pretože v poslednom legislatívnom období som niečo podobné uh, vypracoval. Ehm, modrý rast e, skrýva veľký potenciál. Už to bolo spomenuté, že e, je tu dôležitá akvakultúra, turistický potenciál. Čo sa týka ekonomickej sféry, rád by som spomenul dva aspekty. Poprvé, e, projekt Pascal de West. Je tam zámer investovať do zdrojov elektriny, Um, v krátkodobom horizonte a po druhé, my um, máme v našej krajine veľké výskumné kapacity v tejto oblasti Ehm, horizont 2020 sa zredukoval, čo je škodou, nerozšírili ehm, um, sa tieto aktivity. Ja si myslím, že by sme moria mali používať trvalo udržateľným spôsobom a preto by sme sa na toto mali zacieliť. Ďakujem. Grazie, grazie. La parola a rappresentante della Commissione europea, Mr. King. Ďakujem pán King za Európsku komisiu. Uh, thank you, madam. Ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem najmä správodajcovi za správu, ktorú sme si s veľkým záujmom prečítali. Myslíme si, že to pokrýva množstvo tém, ktoré taktiež pokladáme za veľmi dôležité. Rád by som však vysvetlil niečo, čo môže byť trošku zavádzajúce a síce rozsah pôsobnosti e, modrej ekonomiky, respektíve tohto oznámenia o modrej e, ekonomike. My sme sa nechceli zameriavať iba na nové sektory tejto ekonomickej sféry. Našim zámerom bolo pokryto širšie a myslím si, že čo sa týka inovácií, sme pokryli tradičné sektory, morskej ekonomiky, ako je stavba lodí, rybolov a iné, a taktiež novšie oblasti modrej ekonomiky, ako sú biotechnologické oblasti alebo energia oceánov. Ja si myslím, že inovácie sú potrebné vo všetkých uvedených oblastiach. A teraz otázka znie, ako môžeme skutočne určiť veľkosť modrej ekonomiky a ako môžeme presne definovať finančnú podporu, ktorá je potrebná v tejto oblasti. Touto dôležitou otázkou sa komisia zaoberala a taktiež by sme boli radi, keby e, sa pre modrú ekonomiku vytvorila agentúra, ako už bolo spomenuté. E, to, týmto sme sa zatiaľ ešte nezaoberali, pretože čakáme na finálnu verziu správy a potom to budeme komentovať. Ďakujem. Grazie, Mr. King. Ďakujem, pán King. A teraz dávam opäť slovo kolegovi Ferreirovi. Je pol minúty, prosím, lebo už takmer nemáme čas. E, myslím si, že za minútu nemôžem veľa povedať. Tak sa chcem poďakovať všetkým, ktorí v tejto rozprave vystúpili. Ja som si poznamenal všetky vaše návrhy aj obavy a samozrejme kontaktné body a myslím si, že je tu široký konsenzus a možno, že je tu jeden alebo dva body, kde sme sa celkom nezhodli, ale ja som otvorený spolupracovať so všetkými tieňovými správodajcami a hľadať riešenie, ktoré sa určite objavia a na, no, my určite vylepšíme tento návrh správy. Ďakujem. Grazie tutti voi per questo dibattito. Ďakujem vám všetkým za túto rozpravu. Bola to e, rozpráva, kde sme sa dotkli podstaty aj napriek e, málo času. A teraz pre, do, do 22. apríla je lehota na predloženie pozmeňujúcich návrhov a teraz tu máme trilógy. Prvej dávam slovo Pilar de Castillo nech sa páči, Pilar, áno. Áno, pani predsednička. Ako som povedala, tak sme momentálne e, v pro- procedúre trílog ohľadne nariadenia o jednotnom trhu v oblasti telekomunikácií. Toto nariadenie, ktoré sme schválili v parlamente takmer pred rokom 3. apríla a E, trilog, trialog sa nemohol začať, aj keď, tu, lebo tu boli e, také mimoriadne okolnosti ako voľby a tak ďalej, ale aj preto, lebo rada e, veľmi neskoro našla spoločné stanovisko a dala mandát úradujúcemu predsedníctvu, v tomto prípade let, lotišskému predsedníctvu, a konečne sa otvoril trialóg za lotišského predsedníctva. Nemohlo sa tak stať počas talianského predsedníctva. Mali sme prvý trialóg, prvú schôdzu a potom celú sériu technických schôdzí. Doteraz boli dve a pripravuje sa tretia. Druhý trialóg sa bude konať 21. apríla, teda o týždeň v útorok až doteraz sme takto zhodnotili situáciu. Na jednej strane predsedníctvo už na začiatku oznámilo, že tri hlavné piliere, ktoré tvoria túto tému, toto nariadenie o spektre, tak tam sa rada rozhodla, že nevy, nepríjme žiadne spoločné stanovisko a že takýmto spôsobom ho odstráni ako E, do oblasti rokovaní e, ohľadne tohto nariadenia. My v parlamente sme trvali na tom, že je to veľmi dôležitá vec, lebo spektrum má veľký význam na posilnenie a vytvorenie skutočného európskeho telekomunikačného trhu. Predsedníctvo trvalo a trvá na tejto téme a my sme nakoniec trvali aj na roamingu, aj na open internete. A teda sú to ešte potom tieto dve otázky a tieto dva piliere, na jednej strane roaming a potom open internet. Pokiaľ ide o ďalšie veci, musím povedať, že návrh IMCO ohľadne niektorých aspektov, ktoré súvisia s právami spotrebiteľov, E, v súvislosti s roamingom, ako aj s otvoreným internetom, ktoré tu odzneli, tak boli, je dôležité, aby boli zahrnuté do tohto nariadenia, pretože pokiaľ ide o ostatné záležitosti spojené s právami spotrebiteľov, e, ktoré sa predkladali, e, a máme tu smernicu, ale komisia to mala začleniť do E, do smernice o všeobecných službách, ale niektoré aspekty, ktoré sa týkajú týchto dvoch oblastí, ktoré som spomenula, sa stanú predmetom rozpravy v trialógu. Pokiaľ ide o roaming a je tu e, vlastne taký veľký e, rozdiel v prístupoch zo strany parlamentu a rady parlament hovorí, že ľudia, ktorí sú dočasne v režime roaming, tak tam by nemali mať e, dodatočné náklady, keď používajú hlas alebo o, odkazovú schránku alebo, u, alebo dáta. Ja nechcem e, byť príliš podrobná, lebo sú to ďalší kolegovia, ktorí chcú informovať o iných trialógoch. Pokiaľ ide o Open Internet, tak komisia v obidvoch týchto častiach e, tak tam vidíme, že v tých, medzi tými návrhmi, medzi tými e, návrhmi, ktoré by mali viesť e, k dohode, by mali prekonať tie rozdielne stanoviská. Ďakujem a ja ti prajem veľa šťastia, aby ste úspešne pokračovali v týchto trialógoch a dúfam, že nás budeš, budeš mať pre nás pozitívne správy na ďalšom stretnutia. Pán Lange nám bude hovoriť o úspešnom uzavretí veľmi komplikovaného trialógu, ktorý priniesol pozitívny výsledok a my mu chceme k tomu požadovať, pogratulovať. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Tri, trialóg o nepriamnom používaní pôdy sa ukončil um, na druhom rokovaní trialógu 1. apríla sa nedosiahla dohoda ešte teda pred 1. aprílom, potom urobil parlament ponuku, gestčným výborom je výber Envy a jeden kritický bod, e, najmä e, v, tejto, v tomto bode sa prevzala pozícia rady. To bol minimálny záväzný cieľ pre biopalivá druhej generácie. Toto parlament nechcel akceptovať. Teraz máme nezáväzné stanovisko. Celkovo rada 1. apríla oznámila výsledok e, rokovaní a schválila ho tak, aby sa na rokovaní dala táto téma uzavrieť. Pozícia výboru ITRE je vo všetkých podstatných bodoch um, výsledkom predmetu rokovania. Bolo to trochu ro, um, rozporúplné medzi Envy a ITRE, pretože druhé čítanie viedol výbor ENVY, eh, pán, alebo pani Vidal Kvatras sa tejto téme venovali, ja som bol potom následovníkom. Chýba nám tu vedecký základ, avšak súhlasili sme s tým, že tu bude povinnosť vypracovať správu, pre ktorú ešte budú vypracované kritéria. Toto bol náš najdôležitejší bod. Druhý dôležitý bola maximálna hranica biopalív prvej generácie, 6,5 odhlasoval výbor ITRE. Našťastie po tvrdých rokovaniach s radou sme sa zhodli na 7 takže sme dokonca presiahli náš pôvodný zámer, čo z malou e, prevahou sa nám podarilo potom dosiahnuť aj v druhom legislatívnom období. Potom tu máme e, občný cieľ pre druhú generáciu 0,05%, čiže maximálne by tu mohlo ísť o dvojité započítavanie a jeden z bodov, ktorý sa nám nepodarilo presadiť, je neexistencia zvláštneho cieľa pre bioetanol a ako posledný bod máme perspektívu po roku 2020. Toto sme schválili na základe výzvy výboru ITRE a aj spravodajca Torvald súhlasil s týmto. Komisia bola vyzvaná, aby predniesla návrh na podporu biopalív po roku 2020. v poslednom legislatívnom období sa z pohľadu ITRE dosiahol úspech, um, urobili sme len malé ústupky, ale keďže trialógy sú výsledkom kompromisných rokovaní. Ja si myslím, že výbor ITRE môže byť veľmi spokojný, pretože aj kolegovia vo výbore NV do veľkej miery zohľadnili naše argumenty. Ja by som sa teda zasadzoval za e, pozitívne hlasovanie na plenárke v Štrásburgu v apríli. Ďakujem, kolegovia. Naozaj je veľká škoda, že nás tu nebolo viac, lebo obidve tieto témy sú veľmi dôležité, ale ja teda podporujem Pilar del Castillo a ďakujem pánovi Langemu za návrhy a riešenia, ktoré nám tu predstavil. To sú veľmi, e, to je veľmi dobrý záver e, týchto zložitých rokovaní. Ďakujem, e, budeme pokračovať.